Ďakujem pani predsednička, ďakujem e, vážení poslanci. Ďakujem. A teraz e, znovu pani spravdajkyňa Geringer de Ledenberg. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dámy a pani, som hlavnou spravodajkyňou a preto som veľmi rada, že som túto správu mohla pripraviť e, spolu s veľmi kreatívnymi a angažovanými ľuďmi. Bola to veľmi dobrá spolupráca nielen v prospech výboru PETI, ale zároveň sme mohli zadefinovať aj postup do budúcnosti, zlepšiť kvalitu fungovania výboru PETI a ak niektoré Niektorí z nás reagujú kriticky. Znovu predsedajúca porosí, aby spravodajkyňa hovorila pomalšie. Ak sa niektorí na to pozerajú kriticky, tak je to určite pozitívne, je to signál, že nás čaká veľa dobrej práce. Áno, E, stojí pred nami veľmi veľa vecí, ktoré musíme vylepšiť, ale každým krokom sa dostávame k tomu, že činnosť vylepšujeme a kvalitnejšie riešime sťažnosti našich občanov. Rada by som poďakovala komisárovi za e, vysvetľovania a objasnenie k správe. Samozrejme, táto správa si vyžiadala úsilie mnohých. Poďakovala by som tieňovým. Ich návrhy a odporúčania, ako aj myšlienky, boli pre mňa veľmi inšpirujúce. Pani Albiel Becker, pani Besera, pán Tisbarias a ďalší a ďalší. A tiež ďakujem všetkým koordinátorom a spolupracovníkom sekretariatu pani Soledad Cabeson, Nikolaj Dakier, pán Pérez a pani Karoline Kokpeckej, ktorá je mojou osobnou asistentkou. Ja si myslím, že aj napriek rozdielným názorom sme vytvorili veľmi jasnú správu, kde sú jasné hlavné smery eh, budúceho fungovania výbore. Do 12. máme prerušené zasadnutie, o 12. začína hlasovanie.